Činnosťou našej komisie, ale súčasne je pre nás radosťou, že máme možnosť zaoberať sa touto témou. Dankeschön, kyrie Pitrope. Kyries και κύριοι συνάδελφοι, echume λάβει exi προτάσεις. Ďakujem veľmi pekne, dámy a pani. Máme šesť návrhov na uznesenie na tú tému, ktorú pokrýva dnešná večerná debata a hlasovanie bude zajtra na obed. Ďalšou témou dnešného večera je ústna otázka na Európsku komisiu. Témou je zahrnutie činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvotami skleníkových plynov spoločenstva. Teraz dám slovo autorom ústnej otázky a pán Víze má slovo na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyňa a kolegovia, v roku 2008 sme začlenili leteckú dopravu do systému obchodovania s emisnými kvotami. Ja som bol vtedy spravodajcom, niektorí ďalší spravodajcovia sú tiež prítomní letecký priemysel som nechcel nazlosi, nazlostiť, totiž e, ide o to, že dramaticky nám zrastajú e, emisie skleníkových plynov, tie sa zdvojnásobili v leteckej doprave. E, Kiotský protokol stanovil úlohu zredukovať tieto plyny, ale žiaľ musíme povedať, že sme nedosiahli žiadne konkrétne výsledky. Pre nás je dôležité, ak príjmame zákon, že teda e, chceme zapojiť všetkých, všetky subjekty, či sú to Číňania alebo Američania, musíme ich zapojiť. Je to dôležité pre klimatický efekt a je to dôležité pre férovú E, hospodárskú súťaž. Parlament v porovnaní s pôvodnými predstavami pristúpil na veľa kompromisov. Povedali sme si, že je dôležité tento kompromis komunikovať s tretími štátmi. Prirodzene, že e, vtedy sme už, už sme cítili odpor zo strany e, tretích krajín. Nazdávam sa, že správneho hľadiska sme na tej správnej strane. Ja som sa zabezpečil právne ako spravodajca, ale je to súčasne aj politická otázka. Z toho dôvodu potrebujeme podporu pre tých, ktorí budú u IKEO viesť rokovania, pokiaľ ide o belgické prezidentstvo a predsedníctvo a pokiaľ ide komisára sa Minulý týždeň som sa stretol s um, dámou, ktorá viedla, bude viesť roko, rokovania na strane Spojených štátov. Prezident Obama um, podporuje um, toto stanovisko, či keď sa Američania presadia v takom uh, prípade E, bude situácia dob- dobrá. Američania nedali odpoveď, Obama by nemal rozprávať o ochrane životného prostredia, ale mal by uskutočniť konkrétne činy. E, ďakujem pekne, pán Líze. A teraz má slovo pán Grote na dve minúty. No, dnes sme sa stretli krátko pred polnocou, aby sme diskutovali o klimatických záležitostiach. Máme ešte stále hospodárskú krízu, ale napriek tomu je táto téma aj veľmi dôležitá a tým aj otázka ako sa e, zachová komisia pri najbližších rokovaniach. Peter Líze práve porozprával, že sme veľmi bojovali v tomto parlamente o kompromise, pokiaľ ide o systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Nazdávam sa, že to musíme zastupovať navonok v medzinárodnom meradle a pokiaľ ide o EKIO, teda pokiaľ ide o redukovanie emisí CO2 v leteckej doprave, investovali sme veľmi veľa času, ale výsledok sa rovná nule. Z toho dôvodu tento návrh, ktorý sme prijali v tomto parlamente väčšinou, a takto by sme tento návrh mali e, obhajovať aj na medzinárodnej úrovni Oslovili sme aj tretie krajiny, tak napríklad niekto e, letí z, zo Spojených štátov, letí do Európy, tak to spadá do e, našej kompetencie a keďže ide o globálny problém, treba ho riešiť globálne, ak to chceme vážne, tak musíme mať fiskálne nástroje, musíme ich rozvíjať a máme k dispozícii dane, napríklad v prípade nákladných aut, ale žiaľ E, nemáme rovnaké daňové sádzby, nerobím si žiadne ilúzie. Keď ide o medzinárodnú daň na CO2, najlepším riešením je tento e, obchod s emisnými kvótami. Mali by sme pojať tretie krajiny a podľa mňa aj Európska komisia a rada, ktorá žiaľ dnes nie je prítomná v tomto čase, mala by toto všetko E, obhajovať. Medzinárodní aktéry sú Spojené štáty, vláda Obamu začala s vysokým cieľom, pokiaľ ide o environmentálne zákonodárstvo, ale zatiaľ sme nevideli žiadne činy. Takže teraz je lopta na strane Spojených štátov a je dôležité, aby došlo ku e, tejto hre. Ako e, vieme, Kodaň nebola korunovaná úspechom a ja sa obávam, pokiaľ ide o EKO, e, kde teda všetky environmentálne opatrenia majú byť upravené, že to nebude korunované úspechom. Moja otázka komisii. Čiže keď sa nedosiahne dohoda, pokiaľ ide o pojatie leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvotami. Je nejaký plán B a ako sa zachová Európska komisia, Európska rada, ak sa tak stane. Ďakujem pekne. Pán Grote. A my naozaj už meškáme s časom, takže prosím vás pekne, držte sa svojho rečníckého času. Dnes e, diskutujeme o stratégii, ktorá zlyhala. Bolo to už vtedy, e, kedy e, sme príjmali to prvé uznesenie. Máme, bola otázka zniela, máme pojať rozvojové, teda tretie krajiny, e, my si namýšľame, že keď stisneme zuby, tak to bude aj v kodaní jednoduché a nebolo to tak. A teraz e, chcem povedať, že máme smernicu, ktorá sa musí zrealizovať. Ja sa pýtam komisie, mám konkrétne otázky. Bol by som rád, keby ste mi odpovedali poprvé. Aké e, kroky hodla urobiť Európska komisia, ak tretie krajiny nebudú chcieť participovať? Druhá otázka, aké opatrenia sa majú e, urobiť v ďalšom kroku. Po tretie, je to pravda, že komisia plánuje e, tým leteckým spoločnosťam a tretím krajinám e, odmietnú poskytovať právo lietať do európskych krajín a ak budú takéto zákazy, aké reakcie očakáva Európska komisia zo strany e, tretích krajín. E, u Európskeho súdneho dvora už sú predložené e, žaloby v tomto ohľade. Ja si myslím, že by sme mali sa pozrieť na deň D v roku 2012, teda čo budeme robiť teda mali by sme diskutovať o tom, ako sa budeme správiť, aj keď o nie je nič iné ako e, E, súbor e, vlád sveta, ktorí budú pôsobiť tak, ako sme my pôsobili všetci v Kodani. Čiže moja otázka na komisiu, ako sa dostaneme z tejto dilemy, ako budeme uskutočňovať zákon, ktorý sa vlastne v tejto forme presadiť nedá. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Hasi dve minúty.

Teda e, keby sa e, úsilie o znižovanie skleníkových plynov, tak e, v podstate letectvo prispieva tomuto za 20-30 rokov dvakrát toľko. Jednoducho je potrebné, aby boli zahrnuté tieto emisie do kvót. Dohoda z Kyoto bola podpísaná s tým cieľom, aby vytvorila rámec pre mm, riešenie emisí a vrátanie emisí z letectva. Avšak v obcho- systéme z obchodovania s e, emisiami pre, však prevládol e, globálny prístup. e, teda tie, tie lety, ktoré sú z tretich krajín do e, Európy, e, musia takisto podliehať e, tejto schéme a nesmieme podľahnúť rôznym tlakom ostatných častí sveta, ako napríklad tlakom Američanov. To znamená, že nesmieme podľahnúť aj tomu, čo by chcel americký kongres. a ktorý by vlastne by chcel e, potlačiť legislatívu, ktorá sa snaží zachrániť e, Zemegulu. Um, nemôžeme teraz, e, aby zasahovali americké e, záujmy do našich, e, musíme sa držať toho, na čom sme sa my tu v Európe dohodli. A to isté vlastne platí aj pre medzinárodnú námornú dopravu a takisto sa musíme držať našich rozhodnutí, ktoré sme pridali tu v rámci Európy. Predsednička hovorila slovo pánovi komisárovi. Vážená pani predsedajúca, ďakujem aj v mene mojej kolegyne, ktorá zaujala pozíciu v tejto otázky. Čiže pokiaľ je otázku, ktorá prichádza v správnom čase. Moja kolegyňa nie je prítomná, pretože momentálne v New Yorku, ako viete, od 28. Októbra, septembra do 8. októbra bude toto rokovanie. Rada AKEO, ktorá sa stretla minulý týždeň, aby prijala uznesenie, e, nebola korunovaná úspechom. Čiže pokiaľ ide o redukovanie CO2 o 20 roku 2020, by mala obsahovať aj alebo mala by pojať aj leteckú dopravu. Emisie z leteckej dopravy sa od roku 1990 zdvojnásobili a podľa všetkého budú, e, budú sa zvyšovať ďalej v roku 2020 e, vzrastu ešte o ďalších 70 v porovnaní v roku 2005 a v roku 2050 sa ráta s navýšením o 400 Takže opatrenia Európskej únie proti e, tomuto negatívnemu vplyvu leteckej dopravy budú stredobodom pozornosti, takže emisie z leteckej dopravy by sa mali zaintegrovať do systému obchodovania s emisnými kvotami. Čiže prevádzkovateľia e, na celom svete začali s prípravami, to znamená všetci musia prispieť Výnimkou je to, že by bola tá situácia, kedy by mohli redukovať iným spôsobom, čiže pozícia Európskej únie na úrovni IKEO. Rada v septembri potvrdila takto poprvé prijatie e, cieľa e, redukovania emisných kvót o 20 ale vytvorenie spoločného rámca na podporenie e, opatrení a Európska únia je ochotná na bilaterálnej úrovni vylúčiť určité lety v prípade, ak tretia krajina nebude tieto opatrenia rešpektovať. Vy viete, že v prípade týchto emisí zastávame iný názor, ako napríklad Spojené štáty, požiadavky Spojených štátov, aby bolo vzájomné uznávanie E, momentálne e, je proti implementácii našich opatrení, ale nemôžeme pripustiť, aby naši partneri podminovali naše opatrenia. Tieto opatrenia e, sa týkajú jednej tretiny emisí, takže je to naozaj boj proti klimatickým zmenám. Nemôžeme akceptovať, že tí, ktorí chcú spraviť viac proti klimatickým zmenám, budú v nevýhode, čiže e, nemáme tu veto iných krajín. Ale nemôže to byť tak, že závažné opatrenia a v prípade, ak by sme aplikovali tieto pravidla iba na letecké e, spoločnosti Európy, nebolo by to v poriadku, pretože by to obmedzilo náš boj proti klimatickým zmenám. Čiže by som povedala, že je to zázračné slovíčko v boji proti emisiám v leteckej doprave, proti klimatickým zmenám. Európska únia musí zotrvať na svojom stanovisku, nemôže akceptovať také výsledky, aby sa postupovala proti zákonodárstvu Európskej únie. Potrebujeme spoločný postup, potrebujeme spoločný cieľ redukovania a my musíme redukovať tieto emisné kvóty, ktoré spôsobuje letecká doprava. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz by som chcela dať slovo predstaviteľom politických skupín za socialistov a demokratov, pán Elchadraju. Ďakujem, pani predsednička, kolegovia, pán komisár. Chcem sa vám poďakovať za túto veľmi jasnú odpoveď a jasné stanovisko a myslím si, že my v parlamente musíme vyslať jasné posolstvo, musíme podporiť komisiu. Už bez ohľadu na to, či si myslíme, že táto smernica je privčasná alebo prineskoro, priširoká, priúzka. Teraz je to schválené, je to legislatíva a treba ju zaviesť a my to musíme podporiť bez ohľadu na to, čo som už povedal. A je to úplne jasné, že potrebujeme toto zaviesť a od 1. januára 2012 všetky lety na akékoľvek letisko do alebo z e Európy budú spadať do pôsobnosti tejto smernice a tam patria aj tretie krajiny, v oboch smeroch. Je možno, že niektoré krajiny majú určité pochybnosti v tejto súvislosti, avšak tretie krajiny nemôžu len platiť za let jedným smerom, teda prílet alebo odlet, to by skutočne poškodovalo hospodárskú súťaž medzi e, leteckými spoločnosťami. A tretie krajiny musíme upozorniť na to, že letecké spoločnosti môžu získať derogáciu len vtedy, ak príjmu podobné opatrenia. To znamená, že my nehľadáme nejaký dodatočný príjem. Keby každý spravil to isté, zarobili by sme menej ale zlepšili by sme dosahovanie našeho cieľa znižovať emisie CO2 a preto naši americkí priatelia a ďalší priatelia, ktorí používajú rôzne manévre v IKO, aby sa vyhli nevyhnutnému, by boli lepšie na tom, keby prišli s konštruktívnymi návrhmi na globálnu dohodu, ktorá by viedla k rovnakým podmienkam pre všetkých a súčasne by aj viedla k dlhodobému prístupu pre leteckú činnosť. Diskusia, ktorá tu prebieha a ktorá sa dostáva do záverečného kola podľa článku 15 dohody, jasne hovorí, že výbor môže navrhnúť návrhy, aby sa zabranilo prekrývaniu tak, aby sa zabranilo aj dodatočným nákladom. To je dohoda, ktorú vyjednal aviačný blok. Chcem vás vyzvať k tomu, aby ste sa držali svojich zbraní, aby ste jasne ukázali, že nie cesty späť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pán El Kadrawi a ďalším rečníkom je pán Kramer za zelených. Ja, ja komis- Vážený pán komisár, ďakujem za tieto jasné slova. Dúfame, že ich presadíte aj pri rokovaní. Kodaň bola katastrofou práve preto, že Európska únia nemala žiadne ciele Musíme túto situáciu zmeniť, čiže musí byť jasná pozícia Európskej únie. Spomíname si, že Emission Training System bol zavedený leteckými spoločnosťami z jasného dôvodu, ale vieme, že takisto daňoví poplatcovia platia 30 miliard a práve preto, že sa nebudú používať kerozínové látky. To znamená, ak niekto nechce na obchode participovať, tak musíme zaviesť daň, a aby sa vedelo, čo tu presne ide. Uvedomujeme si, že letecká doprava je veľmi nebezpečná a emisie sú 3 až 4 krát také nebezpečné ako tie, ktoré vznikajú na Zemi. Neexistujú žiadne iné ceny, tie existujú iba na Sibírii konkrétne napríklad e, ceny alebo odškodnenia v prípade železnice dostanete o jednu hodinu, v prípade leteckej dopravy až po troch hodinách a my sme nezabudli na to, že 85% certifikátov sa darujú v leteckej doprave, v železničnej doprave sa nedaruje nič, takže tieto neférové podmienky sa musia zmeniť, ináč tieto ciele môžeme pochovať a to to určite nikto nechce. Ďakujem, pán Kramer. A teraz idú jednotliví rečníci. Pani Tičao, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Svetové hospodárstvo závisí od leteckej dopravy. Z toho dôvodu došlo k tomu, že 25 emisí CO2 e, v roku 2005 spôsobila letecká doprava. V budúcnosti sa budú musieť tieto emisie znížiť. Podľa najnovšej štúdie e, štandard energetickej Energická účinnosť e, lietadla predstavuje 1180 litrov na jedného cestujúceho na 100 kilometrov. Takže si myslím, že Európska únia rokuje o rámcových zmluvách s tretími krajinami v rôznych témach e, o službách v leteckej doprave, tak napríklad takáto zmluva je e, zmluva medzi Európskou úniou a Kanadou. Myslím si, že takéto zmluvy by mali jednoznačne obsahovať e, to, že sa budú znižovať všetky negatívne environmentálne účinky. Smernica ukazuje jasne, že redukovanie environmentálnych vplyvov, pokiaľ ide o lety, ktoré štartujú v Európskej únii a ktoré prichádzajú do Európskej únii, budú musieť byť také, že to sa bude zhodovať s environmentálnymi opatreniami príslušného tretieho štátu. Čiže chcel by som vedieť od pána komisára, e, či sa vôbec nejaký úspech zaznamenal. V článku 25a je napísané, že členské štáty podnikajú všetko prospech toho, aby na globálnej úrovni sa znížili emisie a e, v súvislosti s týmito údajmi by komisia mala skontrolovať, e, či sa prípadne nebude obnovovať či revidovať existujúce zákonodárstvo. Teraz pán Taylor je ďalším rečníkom na 2,5 minúty. Prepačte. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcem vyjadriť svoju podporu k tejto ústnej otázke, pretože považujem za nepriateľné, aby USA, Kanada, Mexiko sa snažili spochybňovať zahrnutie letectva do e, systému obchodovania s kvótami emisnými kvótami. Mnohí ľudia si myslia, že letecké, podmienky pre letectvo od roku 2012 sú veľmi skromné v porovnaní s tým, čo by sme mali a mohli dosiahnuť. Napríklad toto odvetvie bude mať stále prístup ešte ku karbonovým kreditom z iných odvetví a pokiaľ je obchodovanie s emisiami, to nie je taká veľká výzva, aká sa vyžaduje, od, alebo také veľké nároky, ako sa vyžadujú odvety. Zahrnutie letectva je prinajmenie aspoň krokom správnym smerom a ukončuje to legislatívne vákuum, ktoré tu platilo dlho. zásada, že znečisťovateľ platí, nie je vhodnejšia nikde viac ako práve v tomto prípade. Nesmieme dovoliť, aby naše rozhodnutia ohrozovali tretie krajiny, aby ohrozovali naše rozhodnutia a oslabovali náš úmysel a neumožňovali správ, a treba v rokovaniach s IKAO presadzovať náš legislatívny prístup. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Balcitis, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. EÚ sa rozhodla transformovať svoju ekonomiku tak, aby sa účinnejšie využívala energia, aby došlo k poklesu emisí CO2. Zahrnutie letectva do e, schémy obchodovania s emisnými kvótami je veľmi vhodným krokom, pretože vieme, ako negatívne vplýva letectvo na, e, na zmenu klímy tento systém sa má vzťahovať aj na tie lietadla, ktoré budú prilietať alebo odlietať do či z EÚ. Taktým sa zabráni skresleniu hospodárskej súťaži. My, náš boj proti zmene klímy si vyžaduje solidaritu v našich činoch a dohody s tretími krajinami a ich dopravcami by mali zaručiť, riadnu čestnú hospodárskú súťaž a, a zníženie emisí. Komisia by sa mala ujať koordinačnej úlohy a zabezpečovať rokovania s tretimi krajinami. Ďakujem veľmi pekne a teraz ideme na Catch the Eye. Pán Kelly a Marinesku požiadali o slovo. Pán Kelly je prvým rečníkom, máte minútu. E, pani predsednička, to, čo tu dnes večer zaznelo, je prekvapujúce a deprimujúce. Rast emisí z letectva v posledných rokoch bude pravdepodobne pokračovať a bude sa dotýkať aj ďalších krajín, rozvojových krajín ako India, Čína, Rusko. To znamená, že aj tam dochádza k rastu a budú mať viac leteckých cestujúcich. vidíme e, rozvoj cestovného ruchu, pohyb pracovnej sily a podobne. To všetko podporuje leteckú dopravu a preto sa chcem spýtať, aké plány máme my na úrovni EÚ na zníženie emisí tým, že by sme zaviedli také inovácie, alebo ako sa snažíme zavádzať v oblasti automobilov, elektromobily v, v, v zlepšení E, povedzme energetiky budov a podobne, pretože práve si myslím, že tieto inovácie sú odpovedou na túto výzvu. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Marinesku, minúta. Ďakujem vám pekne, pani predsedajúca. Pojatie leteckej dopravy do obchodovania so skleníkovými plynmi je veľmi dôležitou e, záležitosťou pri boji proti klimatickým zmenám. Musíme konať globálne. globálne. Začína sa rokom 2012. Požiadavka na tretie krajiny, aby spolupracovali, bude zohrávať dôležitú úlohu. Ak to odmietnú, tak to celkom iste zníži konkurencie, schopnosť e, leteckých spoločností. Musíme dospieť ku globálnemu e, konzensu. Komisia sa musí zasadiť v prospech toho, aby bola táto smernica obligatórna, aby sa taká používala. Iba týmto spôsobom môžeme dosiahnuť e, jednotné európske nemo. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, pán predsedajúca, vážený pán komisár. Súhlasím s tým, že znižovanie emisí musí pokračovať. Takže ak máme pravidlá

Vážená pani predsedajúca, dámy a páni. Rozpráva ukázala, že parlament má zreteľnú e, pozíciu. Ďakujem za podporu prijavenú komisii. Neočakával som nič iné. Ale tie aspekty, o ktorých ste v rozpráve použili, budem ďalej sprostredkovať komisárovi Kalasovi. Pokiaľ ide o naznačené otázky, teda pokiaľ ich teda dokážem spontánne zodpovedať, chcem povedať následovné. Komisia bude brať do úvahy to, čo prijal Európsky parlament. To znamená, bez diskriminácie sa obracia komisia na všetkých prevádzkovateľov, čiže inkluzíve Spojených štátov, ktorí môžu požiadať o bezplatné certifikáty a prijatá smernica ráta so zákazom letov ako posledný prostriedok, ak prevádzkovateľia tento prostriedok nebudú rešpektovať. Komisia v tomto prípade bude podporovať členské štáty v tom zmysle, aby sa dali presadiť tieto zákazy. Sme optimistickí E, túto smernicu sme právne veľmi e, dôkladne preverili, aby to zodpovedalo zákonodárstvu. Záverom mi dovolte, aby som povedal jednu vec e, jednoznačne. Komisia nebude rešpektovať taký výsledok, ktorý by pôsobil negatívne v tejto otázke obchodovania s emisiami skleníkových e, plynov. To je úloha, ktorú sa budeme snažiť splniť. Ďakujem pekne pánovi komisárovi. Týmto sme sa dostali k záveru alebo ku koncu našej rozpravy.